ich erkläre die am 20. April 2012 unterbrochene Otváram e, zasadnutie, ktoré sme prerušili 22. apríla. Zápisnica e, bola schválená 20. apríla aj k dispozícii. Nicht